usaďte sa a prestaňte sa medzi sebou rozprávať. Takže protokol zápisnice 16. novembra je k dispozícii. Chce sa k nej niekto vyjadriť?